Nech sa páči, prešli by sme k podobnej téme. Ďalší bod na programe e, je vyhlásenie e, podpredsedu komisie vysokého predstaviteľa únie situácia vo Venezuele po nezákonnom zvolení nového predsedu a predsedníctva Národného zhromaždenia. Ak súhlasíte, Poprosím o pochopenie, že nebude priestor pre spontánnu časť rozpravy každý aj. A rozpravu opäť e, otvorí pán vysoký predstaviteľ Borel. Ready to, to comment. No problem, no problem. We are just completely okay. Thank you so much for Žiadny problém, s tým úplne súhlasíme. Ďakujeme pekne. So much, Ďakujem pekne, pán vysoký predstaviteľ. Práve e, som hľadal svoje podklady. Máme dnes pomerne veľa rozpráv, veľmi zaujímavých. E, posledná diskusia je venovaná Venezuele. Pred niekoľkými týždňami v tomto plene sme diskutovali Eh, humanitárnu a migračnú krízu vo Venezueli. Situácia sa výrazne eh, zhoršila počas uplynulého roku mm, a teraz eh, v januári hovoríme o ďalšom zhoršení politickej krízy. To je výsledkom neslychaného útoku proti ústave a fungovaniu národného zhromaždenia prevzetiu uh, legitímnych právomocí nezakonne zvoleným predsedom. Sila a násilie sa použili proti eh, eh, pánovi Gajdovi a ďalším zákonodarcom. Eh, zabranilo sa legitímnemu zvoleniu nového vedenia zhromaždenia zabranilo sa vstupu do zhromaždenia E, e, e, je to nezakonné a to ešte viac polarizuje spoločnosť a bráni pokojnému vyriešeniu krízy. Tzv. zvolenie pana Párov je nezakonné, nerespektovali sa zákonné postupy, ani ústavné demokratické princípy, neexistovala väčšina zhromaždenie nebolo uznašanie schopné, akékoľvek rozhodnutie e, e, zhromaždenia, predsedom ktorého e, je para, nebudú uznávané Európskou úniou. Jasne vyjadrujeme podporu pánovi Guidonovi ako zákonne zvolenému predsedovi Ehm, odsudzujeme prenasledovanie, to je nepriateľné. Ehm, všetko, čo sa robí pánovi Gojdovi, to si vyžaduje e, silnú reakciu, restriktívne opatrenia zaverené proti tým, ktorí sú zodpovedné za podkopovanie demokratického poriadku. Samozrejme, títo opatrenia nesmú poškodiť e, venezuelský ľud, e, na ktorý doľahla kríza adresné sankcie by mali byť jediným nástrojom, nemali by byť jediným nástrojom, potrebujeme doplniť to ďalšími opatreniami, ktoré prispiejú k hľadaniu riešenia. Napriek tomu, že budúcnosť nevyzerá sľubne, nevidíme pravdepodobnosť e, rýchleho vyriešenia e, politickej slepej uličky, musíme sa snažiť o vytvorenie politického priestoru pre rokovania. Domňováme sa, že dlhodobé riešenie krízy sa musí zakladať na skutočných rokovaniach so zastupcami ľudu. Keď hovoríme o obnove verejných inštitúcií, máme najmä obnovenie dôvery v volebné orgány a najvyšší súd. Bez toho e, nemôžeme hľadať e, dlhodobé riešenie pre e, Venezuelu. Viackrát sme hovorili o tom, že Európska únia urobí všetko potrebné, aby sa v krajine obnovila demokracia, právny štát, aby sa konali spravodlivé a slobodné prezidentské voľby. Ďalším rozmerom nášho úsilia je sústredenejšie pri vstupovať e, ku kríze na základe konania medzinárodného spoločenstva. Požiadam e, e, špeciálneho poradcu Iglesiasa, aby ste vedeli, o kom hovorím. Hovoríme o Henrikovi Iglesiasovi, aby nadviezal kontakt s dôležitými medzinárodnými subjektmi Záverom by som chcel povedať, že budeme veľmi pozorne sledovať vývoj udalostí, budeme v kontakte s ďalšími dôležitými medzinárodnými aktérmi. Jedna vec je istá, potrebujeme sústredené úsilie medzinárodného spoločenstva, e, ktoré sa musí e, zasadiť. Tak e, môžem zhrnúť to všetko, čo, vám chcel, čo som vám chcel povedať. A som presvedčený, že aj v rámci rozprávy dospejeme k rovnakému záveru. To viem predpovedať. Potrebujeme e, sústrediť úsilie celej medzinárodnej spoločnosti a to potrebujeme urobiť e, súrne, bezodkladne. E, táto slepá ulička nesmie pretrvať väčšine a o to sa budeme snažiť v nasledujúcich dňoch budeme hľadať e, e, e, podporu zo strany všetkých zainteresovaných a budeme žiadať kontaktnú skupinu, aby pokračovala vo svojej činnosti. Aj ďalšie procesy sa zastavili a politická situácia a venezuelský ľud potrebujú Eh, od nás, aby sme sa viac snažili zabezpečiť slobodné, spravodlivé voľby, eh, po ktorých sme už viackrát neúspešne volali, ale to, čo sa udialo počas voľby predsedníctva Národného zhromaždenia, eh, ešte viac zdôrazňuje dynamiku situácie v krajine a to mm, od nás požaduje mm, efektívnejšie konania. dúfam, že k tomu dôjde. Ďakujem pekne. A teraz najprv vystupí v mene EPP pán López e, Hill, minúta 30. Veľmi pekne ďakujem pani predsedajúca, vážený pán vysoký predstaviteľ. Je pravda, že táto rozprava po tej predchádzajúcej Eh, ma vedie k tomu, že si myslím presne to isté. Eh, urobíme málo a neskoro. Maduro vykonal eh, vojenský púč s pomocou vojska a teraz tu bol zvolený druhý predseda parlamentu. Ide tu vlastne o to, aby, aby Maduro, Maduro zabránil demokratickej transformácii Parlament by mal ratifikovať e, opätovne svoju podporu Juanovi Guaidovi nielen ako predsedovi venezuelského parlamentu, ale ako aj prezidentovi e, Venezuelskej republiky. Urobili, urobilo tak už 60 demokratických krajín. Nemožno zabúdať ani na to, čo spôsobilo venezuelskú krízu. Nemožno ani ignorovať tento pokus o o puč v, vo venezuelskom parlamente. Musíme určite sankcionovať e, tých, ktorí sú zodpovední za porušovanie princípov právneho štátu. Samozrejme, má ísť o unilaterálne sankcie, ktoré by nepoškodzovali venezuelský ľud. O venezuelský ľud e, trpí v tomto režime. Najhoršou sankciou, ktorú môžeme uvaliť, je, je absencia nášho konania. Musíme konať, keď vidíme, že dochádza k porušovaniu ľudských práv. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Presne ako pán vysoký predstaviteľ uviedol, dnes sme tu preto, aby sme odsúdili pokus o parlamentný prevrat vo Venezuele. Uh, Došlo tu o snahu o vytvorenie parlamentných, e, o paralelných parlamentných štruktúr. Juan, Juan Guaido, e, Juana Guaido a veľa krajín samozrejme už uznalo za dočasného prezidenta krajiny. Treba pripomenúť, že my ako Únia zohrávame konštruktívnu úlohu, ale niekedy je to frustrujúce, pretože, pretože vidíme e, pretože, má, pretože vidíme, že jednoducho pri Venezuele e, panuje humanitárna kríza a že často tá situácia sa zdá byť bezvýchodisková, ale naďalej sa budeme zásadzovať, podporujeme individuálne sankcie a spolupracujeme aj s kontaktnou skupinou, budeme sa snažiť o to, aby v krajine došlo k, k slobodným voľbám. Ďakujem veľmi pekne. E, veľmi pekne ďakujem. Pán sme menili dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Toto uznesenie ale nie je len jednoduchou rozpravou nášho parlamentu. Parlament prostredníctvom tohto uznesenia odsudzuje e, uznáva a interpeluje v, v kľúčový moment histórie Venezuele. Odsudzujeme tyranský režim Nikolasa Madura, Ehm, Maduro sa snaží kontrolovať jedinú demokratickú inštitúciu vo svojej krajine a koná úplne netolerantným, netolerantným spôsobom. Poslanci boli demokraticky zvolení. Ehm, my, my uznávame eh, Juana Guaidoa za legitimného dočasného prezidenta Venezuely a zároveň žiadame o o rešpekt poslancov. Odsudzujeme, odsudzujeme prenasledovanie zo strany, Nikolasa, zo strany režimu Nikolasa Madura. Európska únia by mala viesť a, a zintenzifikovať svoje úsilie. Mala by sa, mala by sa riadiť um, cestnou mapou, mala by spolupracovať s kontaktnou skupinou, mala by zintenzívniť e, sankcie tých, ktoré porušujú ľudské práva. Žiadame všetky všetkých tých, ktorí neuznali ešte Guaidoa za legitimného prezidenta, aby tak učinili. A zároveň žiadame, aby politickí zástupcovia boli takisto e, za nich uznaní. No a toto uznesenie hovorí aj oslovuje aj venezuelský ľud a vysiela mu jasné posolstvo, že venezuelský ľud nie je osamotený. Parlament cestou väčšiny svojich zástupcov E, sa vyslovuje za obhajobu demokracie, hovorí, že bude stáť na e, po boku venezuelského ľudu. Zasad, sme za začatie demokratického procesu. Chceme, chceme aby, aby bola v krajine nádej, že dôjde k demokracii. Ďakujem veľmi pekne. Pán e, Roman Hajdar, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Situácia e, v Venezueli je znepokojúca. Aj Rakúske ministerstvo e, zahranične hovorí o situácii v krajine s najväčšími zásobami ropy vo svete ako nestabilnú. Sú tam obete, protesty, prepadnutia, využívajú sa strelné zbranie a je tu e, núdzová situácia, pokiaľ ide o zasobovania a medicínu. Ale nesmeme zamlčiť, zamlčovať e, príčiny. E, ide o ľavicovú socialistickú diktatúru, ktorá všetkými silami sa drží pri moci. Ak to nedokážeme urobiť, ako robíme to zbraniami, povedal Maduro a napriek tomu, ale práve e, preto, e, e, častokrát tento režim sa uvádza v Európe ako vzor. Musíme pôsobiť proti násilným levicovým extrémistom nielen vo Venezueli, ale aj v Európe, aby v Európe nedošlo k tomu, čo sa deje v Venezuele. Ďakujem pekne. Dobré popoludne. Ja sa teším že doš- tu došlo k istej zmene, zmene tónu. A zaznamenal som to aj v súvislosti s dohodou na uznesení ohľadne Venezuely. Konečne sa niektorí rozhodli, že skutočne treba vy- vytvárať tlak na tento kriminálny režim a režim, ktorý uniesol Venezuelu a oni vlastne už vôbec ani, vôbec už ani nič nepredstierajú. Potrebujeme, potrebujeme tvrdšie sankcie, e, potom Madura, Padrina a, a ďalších. Títo všetci ne, nemôžu disponovať žiadnym dolárom mimo Venezuely Trápia ma aj ich vzťahy so španielskými komunistami, ktorí sú v tejto, v tejto chvíli vo vláde. Maduro každým dňom zabíja svojich, svojich občanov. Korupcia je obrovská, nebezpečná. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Pineda, jedna minúta. Grazie, presidenta je zaujímavé, že tento parlament tu podporuje niekoho, kto stratil podporu opozície, kto teda e, máme tu opozičníka Luisa Paru, Guaido nemá dostatočnú podporu, takže, um, takže sa, sa rozhodol, že preskočí cez múra a bol, bol, bol verný svojej, eh, svojej tradícii rozvratovej. Niektorí tu, ch, ch, nie, niektorí tu hovoria, že to že, že to bol rozvrat, ale pamätajme, že ak sa niekto vyhlási za prezidenta, eh, tu, tu, tu niekto žiada o sankcie, o, o intervencie a my len, napríklad e, poslanec, ktorý, ma, ktorý vystúpil predo mnou, Takže e, je prekvapivé, že poslanec parlamentu e, s demokratickými hodnotami hovorí o tom, čo sa, čo sa ešte pred niečím zdalo, že nie je súčasťou Európy. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Musíme sa držať časového harmonogramu Ehm, ďakujem tlmočníkom, že stále ešte pracujú. Ďakujem veľmi pekne. Zdravíme našich kolegov venezuelských poslancov, ktorí sú tu dnes s nami. Um, um, predseda venezuelského parlamentu bol zvolený demokraticky. Uh, napriek pánovi Madurovi a jeho vojenským jednotkám, ktoré sa opätovne snažili zabiť demokraciu v tejto latinskoamerickej krajine. Ja si myslím, že Európa musí, musí nájsť silu reagovať eh, nielen mať obavy, ako je tomu často, um, potrebujeme byť odvážnejší, konať naozaj ako Európska únia. Tento parlament bol, bol, bol, bol odhodlaný uznať eh, Guaidoa za eh, prezidenta a opätovne k tomu prístupy, keď bude hlasovať o tomto dôležitom dokumente. Tam sa zdôrazňuje o tam, tam, tam sa zdôrazňuje všetko to negatívne, nelegitímne, čo koná voči svojmu ľudu pán Maduro. Preto si myslím, že je správne že je správne uvaliť sankcie na všetkých zodpovedných a tieto sankcie musia byť uplatnené na všetkých, ktoré porušujú ľudské práva aj z ekonomického pohľadu Ehm, musia, sa, sa to musí týkať aj rodín, ktorí boli, ktoré boli komplicmi Madura. Všetci musíme byť odvážni, musíme zaujať tvrdú, rozhodnú a definitívnu pozíciu z oči v oči pánovi Madurovi a venezuelskej diktatúre. Nemôžeme upustiť, ne, nemôžeme sa vzdať, musíme byť skladka odvážni. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda Izabel Santos, jedna minúta. Obrigada. Os acontecimentos do passado dia 5 na Venezuela impedindo os representantes democráticos. Ďakujem pekne od 5. januára vieme, že demokratickí zástupcovia nemajú umožnený vstup do parlamentu, nemôžu týmto vykonávať e, svoju funkciu. Tým pádom sa prekročila a červená línia. Nikdy e, nemôžeme takéto kroky tolerovať. Takéto kroky len prispievajú ďalej k polarizácii spoločnosti vo Venezuele. Tým pádom sa ešte viac komplikuje proces hľadania politického riešenia a tým pádom sa predlžuje kríza a utrpenie venezuelského obyvateľstva. Je to humanitárna kríza. 90 obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Už od začiatku volebného obdobia to v Európskom parlamente prebiehli tri rozpravy na tému Venezuely posledných dvoch rokoch 8 krát sme prejednávali tému Venezueli v pléne a teraz sa príjmeme 7. uznesenie k téme Venezueli. V tomto časovom období teraz musia nasledovať činy po týchto slovách. Venezuelský ľud už je unavený, už nedokáže viac čakať. Pán komisár, preto môžem podporiť e, vaše rázne zámery. Priame sankcie voči tým, ktorí porušujú demokratické pravidlá a ľudské práva vo Venezuele a zároveň musíme v rámci skupiny pre dialog presadiť koncentrovaný prístup, demokratické voľby, ktoré budú slobodné pod dohľadom medzinárodného spoločenstva, tak aby eh, dostal ľud priestor vyjadriť sa. Teraz nasleduje Dita Charancová na minútu. Ďakujem. Vážený, mm, teda mm, Vážený pán vysoký predstaviteľ, začíname e, tento rok zase ďalšou krízou. Predstavte si, že by sme že, že, by, že by bol náš predseda Európskeho parlamentu zablokovaný a nemohol vstúpiť do budovy. Uh, a že by, že by musel preskočiť múr, aby mohol vôbec vstúpiť do tejto sály. To je proste bláznostvo, čo sa udialo v Venezuele minulý týždeň, pokiaľ ide o predsedu e, zhromaždenia pana Guaidoa. Ale, ale pri Venezuele to vlastne už neprekvapuje. Je je čoraz viac jasné, že Maduro nezamýšľa vôbec e, e, zanechať moc a, a že vôbec nerokuje ani o demokratickej tranzícii. Demokratic, demokracia príde až vtedy, keď keď, keď začne rokovať o, o jeho odchode. Európska únie, únia musí tlačiť na režim, musí uvaliť selektívne um, sankcie, musí ale uplatniť aj na, aj na rodiny sankcionovaných a samozrejme musí podporovať aj mierový dialog. Ďakujem. Sandra Pereira za GOE je ďalšia. Ďakujem. Už prebehli eh, mnohé rozpravy k téme Venezuely tu v Európskom parlamente a za každým sa zintenzívňuje náš tón, sme čoraz viac znepokojení. Už rok sme svedkami eh, parlamentného puču. To uznali USA, mala by to uznať aj EÚ vo Venezuelskej republike, tak aby sme konečne uznali, ako veľmi trpí venezuelské obyvateľstvo a taktiež um, spoločenstvo zahraničných komunít, okrem iného aj portugalská komunita, trpí, ale venezuelský ľud sa nevzdáva. To ste nečakali z oči v oči všetkým snahám miešovať sa do situácie v Venezuele. Je venezuelský ľud odhodlaný budovať si svoju budúcnosť, nechce sa nechať kolonizovať. Toto je venezuelský ľud, ktorý je e, schopný odboja a my musíme prejaviť úctu. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani Monteiro Daguar. E, ďakujem. Madurov režim systematicky porušoval ústavu svojej krajiny opakovane nie tak dávno týmto konaním sa spôsobilo, že Národné zhromaždenie vlastne bolo obsadené vojenské e, zložky v mene Madurovej diktatúry takto postupovali, dokonca to nazvali, že je to demokratický proces a tým pádom sa dopustili viny a spôsobili e, utrpenie venezuelského ľudu. To napokon sformula parlament vo svojich uzneseniach. Už niekoľkokrát my podporujeme Guaida, legitímne zvolené národné zhromaždenie, e, ktoré koná proti e, tomuto púču v krajine. Okrem toho, je treba zastaviť eh, prejavy násilia, ktoré trvajú už príliš dlho. To je nepriepustné. Eh, panujú tam hrozby, zadržiavajú sa ľudia svojvoľne, mučia sa ľudia. Taktiež je mi veľmi ľúto, eh, že práve kolegyňa vyslovila tie slova predo mnou, ktoré vyslovila. To naozaj boli slova v delíriu, že údajne sa miešava svet do situácie v Venezuele. Žiaľ, vidíme, že ľavica zastáva takéto názory a zatvára oči pred realitou pred touto smutnou realitou. Naša solidarita, solidarita patrí venezuelskému ľudu. Ďakujeme pekne, pán Danty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán vysoký predstaviteľ. Len pred pár dňami sme sa zúčastnili, lebo sme boli svetkami eh, ďalšieho hrozného aktu zo, zo strany pána, pána Madura, Situácia vo Venezuele je strašná, ľudia tam trpia, sú, sú hladní a pritom ide o tak bohatú krajinu. 4,5 milióna ľudí už z Venezuely um, emigrovalo. Ehm, v, v priemere Venezuelčania v roku 2017 schudli 11 kg. Um, v, krajine, v krajine je ťažké získať lieky. 94% um, o 94% klesol HDP podľa Medzinárodného fondu. Vážený pán e, podpredseda, my musíme podporovať demokraciu, slobodu, musíme podporovať to, že jednoducho vďaka, vďaka našej dimo, diplomácii musíme jednoducho obmedziť e, um, Madurov režim, musíme podporiť cestu k demokratickým voľbám, musíme vyslať posolstvo nielen venezuelskému ľudu, ale aj jeho, ale aj jeho podporovateľ. Ďakujem veľmi pekne. Um, veľmi pekne ďakujem ako posledný um, rečník zo skupiny eh, Renew. Ďakujem veľmi pekne. Eh, pokus eh, Madura eh, získať kontrolu nad venezuelským parlamentom zasluhuje naše, naše razantné odsúdenie. Um, ale aby, aby sme aby sme túto krízu prekonali, aby sme im pomohli túto krízu prekonať, musíme podporovať naďalej pána Guaidoa, musíme spolupracovať so, so skupinou, ktorá vyhodnocuje situáciu v teréne a musíme sa snažiť o, o mierové riešenie a o, demok- a, a o cestu k demokratických voľbách. E, samozrejme, treba, treba, treba uvaliť sankcie na tých, ktorí porušujú ľudské práva. Maduro musí odísť, pretože, pretože e, pretože žije, pretože žije, žije v úplne iný, iný pretože jednoducho spôsobil utrpenie svojmu ľudu. Ďakujem veľmi pekne. Vita Lazárásaként, honorable vice president, you will close the vote. Vážený pán podpredseda komisie, ak e, ste ochotní teraz vystúpiť, uzavrieť svojim vystúpením rozpravu, nech sa páči. Ak ešte vládzete, ak nie ste príliš unavení, oceňujeme vašu trpezlivosť, vašu výdrž dnes večer. Nech sa páči. <clears throat> Väčšina e, poznámok e, väčšiny poslancov reagovala na tento prístup. Ako dokážeme vyložiť tak veľa e, udalostí, e, veci, o ktorých e, sa vysielalo veľmi podrobne po celom svete. Pre mňa je to jasné a pre našu delegáciu je to jednoznačné. Nemôžeme považovať túto voľbu za voľbu v zmysle pravidel a musíme naďalej akceptovať tú skutočnosť, že pán Guajo je naďalej predsedom Národného zhromaždenia Venezuely. To nám neumožní e, vyriešiť problém, ale aspoň je to e, logický postoj z našej strany. E, všimol som si, že v tomto parlamente sú rozdielne názory ohľadom toho, čo sa deje vo Venezuele, ale musíme sa držať faktov. Pán Guaido je pre nás naďalej predsedom Národného zhromaždenia a e, z toho vyplýva, že on je predsedom, ktorý má na starosti mm, vypísanie nových volieb vo Venezuele. Budeme e, e, z toho vychádzať. Ďakujem vám všetkým za to, že ste prispeli k tejto rozprave. Ďakujem pekne za vaše ctené slova. A máme 6 návrhov e, na uznesenie. E, hlasovať sa bude vo štvrtok. Prajem vám e, všetkým šťastlivý nový rok. A ďakujem pekne ešte raz vysokému predstaviteľovi za to, že prišiel medzi nás. Peknú noceť. E, zajtra budeme pokračovať od 8. E, e, do 15. a potom od 15. program nájdete na webovej stránke parlamentu. Ešte raz vám všetkým prajem dobrú noc.